Program Spravodlivosť na obdobie rokov 2014-2020. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Se cierra votación. Uzatváram hlasovanie. Správa je schválená. Správa Gönc, program práva a občianstvo na obdobie rokov 2014-2020 menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Správa Winkler. Autonómne obchodné preferencie pre Moldavsko. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Správa je schválená. Správa Fraga STVS Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Marokom. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Správa je schválená. Odporúčanie Steinruck, dohovor MOP o bezpečnosti pri používaní chemických látok. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odporúčanie Mathieu Ujon. Nezákonná výroba a obchodovanie so strelnými zbraňami. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Odporúčanie Matiu Ujom. No? Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Odporúčanie Scholz. Dohoda medzi EÚ a Čína. Čínou, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odporúčanie Moreira dovoz hovedzieho mesa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, kto je za, proti. Zopakujem to, pretože nedvíhate ruky. Odporúčanie Moreira. Dovoz hovedzieho mesa. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. odporúčanie Kotyni. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s pobrežím Slonoviny. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Správa Mato Androver. Dovoz určitých produktov rybarstva na Kanárske ostrovy. Na obdobie 2014-2020 menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Bolo to schválené. Správa na Rancho Escobar. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Správa je schválená. Správa Nensky Mobilizácia Európskeho fondu, teda tá istá téma. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Správa Kozlovsky. Rovnaká téma. Dánsko. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Správa Jegle. Rokovania o dohode o strategickom partnerstve s Kanadou. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Správa Schválené rámec na ozdravenie a riešenie krízových situácií nebankových inštitúcií. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Správa Nibler. Priemyselná politika EÚ v oblasti kozmického priestoru. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Správa Del Castillo. Cloud Computing. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené správa Sedo Jalavar, hodnotiaca správa týkajúca sa orgánu BEREK. To je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Správa Rodust. Spoločná rybárska politika. Pozmeňovací návrh 1, prvá časť. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teda je schválené stanovisko rady. Správa Stevenson. Spoločná organizácia trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry. Nie je tu žiadny pozmeňovací návrh. Stanovisko rady teda považujeme za schválené. Správa Arsenis. Severovýchodný Atlantik. Hlbokomorské populácie ryba rybolova, podmienky rybolovu. 131 pozmeňovacích návrhov gestorského výboru. Blokovo hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 29, dve časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 62, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Vypadávajú nasledujúce a hlasujeme o čísle 131. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Vypadáva nasledujúci a teraz hlasujeme o celom návrhu komisie, kto je za. Proti. Zdržali sa schválené. A teraz ideme hlasovať. Pán Arsenis žiadal slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Na základe pravidla 57 odsek 2 by som bol rád, aby konečné hlasovanie bolo odložené a, odkazuje, a vrátil sa to naspäť na výbor, aby sa opätovne mohli otvoriť rokovania pre dohodu v prvom čítaní. Dobre, budeme hlasovať podľa návrhu pána Arzenisa. Kto je za? Pani Fraga, pán predsedajúci, v mene mojej politickej skupiny žiadam, aby sa hlasovalo o návrhu legislatívneho uznesenia. Tento parlament podpísal väčšinovou politickými skupinami kompromis, ktorý má podporu väčšiny parlamentu a nemyslím si, že by sme mali finálne hlasovanie presúvať na neskôr. Včera eh, spravodajca bojkotoval kompromis, ale dnes prehral, ale teda preto žiadam, aby sa o kompromise hlasovalo teraz a žiadam, aby sa hlasovalo o návrhu uznesenia v tom kompromisnom znení teraz. V každom prípade, pani Fraga, v zmysle rokovacieho poriadku to, čo navrhol pán Arsenis, tak musíme o tom hlasovať. Ak chceme podporiť jeho odporúčanie, tak parlament bude hlasovať proti jeho návrhu, alebo e, môže sála hlasovať za jeho návrh. Takže budeme hlasovať o návrhu pána Arsenisa v tom zmysle, že e, kto súhlasí s presunom finálneho hlasovania. Kto je za presun na neskôr, kto je proti? Zdržali sa? Návrh pána Arzenisa je zamietnutý. Dobre, overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh pána Arzenisa bol zamietnutý. Takže ideme hlasovať o legislatívnom uznesení a menovite otváram hlasovanie. Se cierram. La... Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. Ideme na správu Gardiny. Mechanizmus v oblasti civilnej ochrany. Blok číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Blok 2 vypadáva. Návrh uznesenia. Pozmeňovací návrh. Dobre, hlasujeme o návrhu komisie. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Návrh legislatívneho vznesenia. tu sú dva pozmeňovacie návrhy 107, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Číslo 108, kto je za, proti, zdržali sa schválené. A teraz o celom legislatívom uznesení menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Správa Sánchez Presedo. Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností. Pozmeňovací návrh 118, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Hlasujeme o návrhu komisie, kto je za? proti, zdržali sa schválené. A návrh legislatívneho uznesenia otváram hlasovanie. Se cierra. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Správa Murphy. Dovoz ríže s pôvodom v Bangladeši. Blok od 1 do 12, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. Číslo 13, kto je za? Proti. Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Číslo 13 je schválené. A teraz návrh komisie, kto je za. Proti zdržali sa schválené. A návrh legislatívneho uznesenia. Senior Murphy. Pán Murphy. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci len na základe pravidla 57 odsek 2 rokovacieho poriadku by som žiadal, aby sme nehlasovali teraz k legislatívnemu uzneseniu, namiesto toho, aby sme ho vrátili naspäť na výbor na základe mandátu, ktorému dáme z tohoto pléna. Začali by sme prvé rokovanie v trialógu s radou aj s komisiou, aby sme dosiahli dohodu v prvom čítaní. Ďakujem. Dobre, počuli ste pána Marfiho, budeme hlasovať o návrhu pána Marfiho. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Návrh je schválený. Dobre. Prejdeme teraz ďalej. Ideme na ďalšiu správu. Je to správa Grote. Harmonogram aukcie emisných kvôd skleníkových plynov. Budeme hlasovať priamo o legislatívnom uznesení. Otváram hlasovanie. Hlasujeme menovite. Ukončuje sa hlasovanie. Návrh bol schválený. Ďalej v súlade so žerosťou pani Hasi budeme hlasovať o návrhu uznesenia ohľadom stanovenia kritérií, ktoré môžu určiť, kedy zberový papier prestáva byť odpadom. Súhlasíte? Dobre, takže budeme hlasovať o pozmenujúcom návrhu 10. Kto je za? Kto je proti? Hlasujeme, hovorí pán predsedajúci, hlasujeme o návrhu uznesenia ohľadom definícií kritérií, ktoré určujú, kedy sa zberový papier prestáva stávať odpadom. Dobre? Pani Megines, nech sa páči. Konečne. Pán predseda, chcem vystúpiť, aby som podporila vaše úsilie. Je to posledná strana v našom hlasovacom zozname, tak aby, sme si boli, aby to bolo jednoznačné. Len vám chcem pomôcť. Každá pomoc je vítaná, pani McGuinness, hovorí pán predsedajúci, najmä v týchto ťažkých časoch. Takže všetci si už, e, všetci vieme, o čom hlasujeme? Výborne. Takže pozmenujúci návrh číslo 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Dobre, overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Pokračujeme ďalej. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Veľmi tesným rozdielom bol návrh zamietnutý. Pokračujeme ďalej. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu číslo 2. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Trojka. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pokračujeme ďalej. Štvorka. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh bol schválený. Dobre, dobre, dobre, dobre. Otvoríme si to elektronicky, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu číslo 4, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý, zdôrazňuje pán predseda, veľmi tesným rozdielom. Budeme hlasovať ďalej o pozmeňujúcom návrhu číslo 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Dobre, overíme si to elektronicky. It's very tight, eh? Yeah. Very tight. Se cierra la votación. Ukončujem hlasovanie. Rečatada. Opäť zamietnuté. Hlasujeme o šestke. Za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Se cierra votación. Ukončujem hlasovanie. I empate, o sea, rechazada. Návrh bol opäť zamietnutý, keďže je tu pad, máme rovnaký počet hlasov. Ideme na pozmeňujúci návrh číslo 8, otváram hlasovanie. No, perdón, vamos a ver. Pán predseda sa ospravedlňuje. Ideme na pozmeňujúci návrh číslo 7. Takže 7 ospravedlňuje sa pán predsedajúci. Kto je za? Proti. Overíme si to elektronicky. Se cierra votación. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Enmienda número 8. Pozmeňujúci návrh číslo 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, otvoríme z toho, otvoríme z toho elektronické, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 9. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený tentokrát. Dobre, budeme hlasovať o návrhu uznesenia v jeho celku. V pozmenenom znení budeme hlasovať menovite. Priamo otváram hlasovanie. Qualified majority is required? Yes. Se cierra votación. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Bueno, vamos a... Dobre. Prerušíme. Pán Salafrankáš, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Nechcel som prerušiť hlasovanie, ale žiadal som o slovo viackrát, len aby som mohol povedať, že správa pani Fraga eh, pri tom hlasovaní mi nefungovalo zariadenie a chcem len dodať, že som hlasoval za tak aby to, sa za aby to bolo zapísané do histórie, hovorí pán predsedajúci. Dobre, prerušíme e, hlasovanie a budeme mať slávnostné zasadnutie v prítomnosti prezidenta republiky Mali. O 12.30 sa vrátime k hlasovaniu opäť. Bye.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 Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia, je nám veľkou cťou um, privítať tu pána prezidenta Kajtara v pléne Európskeho parlamentu. Vaša krajina Mali je pre nás mimoriadne dôležitou krajinou. Dramatické udalosti v poslednom čase sme sledovali veľmi pozorne. Udalosti